De heer president. Aan je stuurlijk. Zasadnutie je opätovne otvorené. Všetkým želám dobrý deň. Ako prvý bod nasleduje spoločná rozprava o energetike.